Týmto opätovne zahajujem zápisnica zo zasadnutia z 25. februára. Je k dispozícii má niekto výhrady? Nie. Vážené dámy a páni, v mene podpredsedu Tajany ho oznamujem, že pred plenárnou sálou sú k dispozícii brožúrky na ktorých príprave sa podielal aj pán Tajani a týkajú sa bezpečnostných opatrení v Európskom parlamente.